Iulie Ion că mai impune să mai ducă la Stănescu la Comisia de Agricultură, unde nu am fost de 6 luni în 2000. Bonjour. J'espère. Dobrý deň, dúfam, že ste strávili príjemnú letnú prestávku, príjemnú dovolenku, že ste sa že ste sa um, že sa vám podarilo oddychnúť si. Máme pred sebou dosť nabitý pracovný program. Ak súhlasíte, pristúpime k sváleniu programu. Ten ste všetci dostali. Ak nie sú žiadne výhrady k programu, budeme ho považovať za schválený. V priebehu letnej pauzy, to ste si ste všimli, došlo k viacerým udalostiam v Európe, najmä došlo k požiarom, ktoré mali dosť ničivé e, dôsledky. E, môžem vás poinformovať, že v mene výboru Regi som e, prejavil našu solidaritu e, predsedom týchto zamorských území, ktorí, ktoré teda utrpeli tieto škody a tiež som sa vyjadril, že stojíme bok po boku kanárskej vláde a taktiež e, celkovo španielskej vláde v tejto ťažkej situácii. Tiež vás chcem poinformovať, že v Štrasburgu v rámci plenárnej e, schôdze prebehla schôdza e, konferencie predsedov výborov a na tomto stretnutí sa potvrdilo, že komisárka Kretu teda portfólio e, tejto komisárky Kretu, ktorá je v súčasnosti jednou z našich kolegín tu v parlamente, um, bude e, prisúdené komisárovi Hánovi. Máme už medzi tým takú informáciu, že bolo, boli vymenovaní ďalší dvaja komisári. Estónsko vymenovalo e, dočasnú komisárku pani Kadri Simpson a tiež sa rozhodlo, že bol vymenovaný ďalší komisár, ktorý nahrádza pani Gretu Joan Miršia Pasku. Vzali sme to na vedomie, rozhodli sme sa, že neprebehnú vypočutia týchto dočasne vymenovaných komisárov, keďže im nebolo pridelené portfólio ani kohezná politika konkrétne a teda, ako som už povedal, komisár Hán sa ujal e, tohto portfólia politiky súdržnosti to sa rozhodlo ešte pred letnou pauzou. Toľko teda k tomuto. Samozrejme, budeme sa venovať eh, vypočúvaniu eh, dezignovaných komisárov na úrovni parlamentných výborov. Eh, väčšina členských štátov už vymenovala vymenovanej predsedničke komisie von der Leyen svojich kandidátov na post komisárov. Potom bude musieť prebehnúť odobrovacie hlasovanie v Európskom parlamente. Bude tam možné schváliť alebo zamietnúť toto vymenovanie, teda Európsky parlament pristúpi k vypočúvaniu navrhnutých kandidátov mimo výbore regií sa budeme venovať vypočutiu komisára alebo komisárky, ktorému bude pridelené portfólio kohezie. Chcel by som ešte upozorniť na to, že musíme eh, klásť veľký dôraz eh, na toto vypočutie, musíme sa dôkladne naň pripraviť. Prebehne eh, schôdza koordinátorov dnes do poludnia. Prejednáme si s koordinátormi konkrétny postup, ktorý uplatníme pri tomto vypočutí, ale zúrazňujem ešte raz to vypočutie, bude mimoriadne dôležité. Musíme e, položiť všetky relevantné otázky, ktoré je treba položiť a budeme sa snažiť, pokiaľ možno, získať e, všetky odpovede na tieto otázky. Vypočutia budú trvať maximálne 3 hodiny a prebehnú v priebehu týždňov 40 až 41 od 30. septembra do 8. oktobra. Koordinátori potom rozhodnú, v prípade, že sa rozhodnú, že komisár eh, je kompetentný na eh, obsadenie funkcie, na ktorú bol vymenovaný, že to odobria. A potom taktiež napíšem eh, v tomto duchu list predsedovi parlamentu, či bude potrebné doplnkové počutie alebo nie v maximálnej dĺžke hodiny a pol. Aj takáto možnosť teda bude hlasovanie o celej novej komisii prebehne na oktobrovej druhej plenárke v Štrasburgu. Toľko teda k postupu, ktorého sa budeme držať a potom, čo prebehne za koordinátorov, vás opoznámim so postupom, ktorý koordinátori odsúhlasia. Pre tých, ktorí ste tu boli aj v minulom volebnom období, um, ešte spomeniem, že sme absolvovali vypočutie komisárky Krecu a držali sme sa zásady, že koordinátori kladli otázky a potom komisárka odpovedala v bloku na tieto otázky. Myslím, že z hľadiska kvality diskusie, a to navrhujem aj koordinátorom, by bolo lepšie, keby to prebehlo metódou ping-pong, teda po každej otázke bude nasledovať odpoveď kandidáta alebo kandidátky. Bude to o mnoho dynamickejšie a vďaka tomu tiež budeme môcť trošku viac zatlačiť na kandidáta alebo kandidátku, aby sa skutočne vyjadrili konkrétne k veci, aby neodpovedali príliš, príliš všeobecne, aby sa nedržali len pripravených odpovedí, ktoré im pripravia pracovníci komisie. Bolo by to o mnoho efektívnejšie. Naozaj ide o to, aby sme využili právomoci, ktoré Európsky parlament v tejto oblasti má. Sme predsa legislatívnym orgánom, zmluva nám ukladá isté povinnosti, právomoci a musíme eh, ich v plnej miere využiť. Toľko teda k oznamom predsedu. Teraz prejdeme k štvrtému bodu nášho programu. Tu ide o všeobecný rozpočet Európskej únie na finančný rok 2020. E, v priebehu schôdze výboru 23. júla, ste si spomínate, ste ma vymenovali za správodajcu tohto stanoviska k rozpočtovému postupu e, na rok 2020. Taktiež e, mi bol udelený mandát predkladať pozmývacie návrhy výboru pre rozpočet, aby sme zamietli akékoľvek znižovania, ktoré presadzuje Rada na návrh Európskej komisie v tých rozpočtových položkách, ktorých eh, má právomoci výbor regii. Podľa tohto, eh, čo sa dohodlo na posledný schod z výboru, som predložil tieto pozmeňovacie návrhy ešte v auguste. Taktiež eh, sa tom spomínajú konkrétne návrhy k pilotným projektom, prípravným uvatreniam, tak ako to vyhodnotila komisia. Možno ste si všimli, že výbor pre rozpočet už sa zaoberal týmito pilotnými projektami a taktiež ich vyhodnotil jednotlivo. Dnes eh, teda predkladá návrh stanoviska k tomuto návrhu komisie, teda k tomuto návrhu výboru rozpočtu eh, na rozpočet 2020. Tento dokument ste všetci dostali v tejto správe. Pripomíname, že kohezná politika je jeden z hlavných nástrojov, vďaka ktorému sa dokážeme venovať prioritám, ktoré sú definované v rozpočte na rok 2020, tak ako ich zadefinovala komisia. Chcel by som oceniť, že platby, ktoré sú napojené na kohezné fondy v rámci rokov 2007 až 2013, sú už uhradené a je to uzavreté. A prostriedky z roku 2014 až 2020, všetko zdá sa, je už spustené do praxe a už to nadobudlo aj prevádzkovú rýchlosť novým kolegom. Chcem pripomenúť, že v predchádzajúcom volebnom období sme čelili dosť vážnym problémom, ktoré súviseli eh, s krízou. Eh, v platbách eh, v tomto boli prijaté konkrétne záväzky. My sme sa snažili o to, aby sa tieto problémy vyriešili. A tiež sa musíme snažiť o to, aby v ďalšom volebnom období sa takáto situácia neopakovala. Isté, že je dôležité, aby všetky regióny vynakladali úsilie, aby sa v najbližších rokoch neohrozili projekty. Teda v návrhu, ktorý som predložil, tiež vyzývam komisiu a radu, aby aj oni si vzali ponaučenie predchádzajúceho obdobia a aby sa snažili predísť akýmkoľvek novým krízam e, v rámci platieb Okrem toho ešte žiadame o preprogramovanie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých podľa dohody, ktorá bola prijatá e, v rámci predchádzajúceho rozpočtového konania. Teda chystám sa e, navrhnúť lehotu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Navrhujem, aby to bolo stanovené na pondelok 9. septembra a 17, do 17. hodiny, teda dovtedy je priestor predkladať pozmeňovacie návrhy a hlasovanie vo výbore prebehne 2. a 3. oktobra. Podľa riadneho schváleného postupu teraz dám slovo tieňovým spravodajcom, najskôr za EPP, pani Maria Spiraky. Nech sa páči. Merci, monsieur le président. Ďakujem. Najskôr by som vám rada zablahoželala. Chcela by som vyzdvihnúť výsledky vašej práce k tejto veľmi významnej téme, k téme rozpočtu. A tiež e, súhlasím s vami v tom, čo ste spomenuli o nahromadených neuhradených platbách. Vieme, že je dôležité uvedomiť si, že je treba zmeniť spôsob využívania prostriedkov, ktoré sú k dispozícii najmä na regionálnej úrovni. Preto je dôležité, že výnimky z regiónu nie sú prijateľné. Prípustné musíme pokračovať tým, že sa budeme držať tých konečných súm, ktoré boli odsúhlasené. V tomto smere by som rada predložila pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka doplnkovosti. Takýmto spôsobom dokážeme absorbovať prostriedky nielen z viedočného finančného rámca, ale tiež z ďalších doplnkových finančných nástrojov, ktoré sú k dispozícii. Tiež by som chcela poznamenať, že je dôležité eh, pozrieť sa do očí novým výzvam, okrem iného aj klimatickým zmenám. Preto sa chcem predložiť pozmeňujúci návrh, ktorý sa bude týkať vytvorenia nového fondu E, tzv. fond spravodlivého prechodu. Je to fond, ktorú, ktorý podporila veľká väčšina v Európskom parlamente v predchádzajúcom volebnom období v hlasovaní. Tento návrh predložil pán Buzek, pán profesor Buzek, ktorý bol v minulom období predsedom výboru ITRE. Preto sa chystám predložiť pozmeňujúci návrh k tomuto fondu. Nedeleno len o finančný nástroj, je to nástroj, ktorý umožní presadiť zmeny v eh, eh, ekonomikách 41 regiónov Európskej únie, taktiež eh, vďaka tomu zmierníme ohrozenie na našich pracovníkov a tiež získame prostriedky nielen z koheznej politiky, ale tiež z iných zdrojov, tak aby sme mali možnosť rozvoja koheznej politiky v regiónoch. Chcem preto podporiť ostatné politické skupiny, aby v tomto ma podporili. Ešte raz ďakujem a blahoželám vám, pán predseda. Ďakujeme pekne za toto vyjadrenie. Ďalej za skupinu SAD Tonino Picula, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem vám ako spravodajcovi na stanoviska, ktorý podľa mňa veľmi dobre ozorkadľuje dôležité otázky, e, ktoré náš výbor musí zdôrazniť. Ja si cením podporu priorít e, v rámci koheznej politiky a tiež, že sa pripisuje veľký význam článku 174, tak aby žiaden región nebol zabudnutý v tomto procese. Tiež súhlasím e, so všetkými ostatnými vecami, ktoré zdôrazňujete, keďže je to posledný rok tohto e, finančného programovacieho obdobia je potrebné zajistiť dostatočné finančné krytie na všetky programy e, tým, že tam, kde je potrebné e, to upraviť, aby sa tieto úpravy vykonali. Chcel by som ešte zdôrazniť posilnenie klimatickej dimenzie spolu s energetickými cieľmi. Za e, na to musíme zamerať. Komisia pôvodne navrhla 20-percentné e, výdavky na otázky zmeny klímy. Uvedomujeme si, aké ťažkosti sú s tým spojené, aby sa to dosiahlo, ale chceme, aby sa to zachovalo v takéto miere ďalej z iniciatíva podpory zamestnanosti mladých – to je samozrejme jedna z prioritných oblastí. Ja som ráda, že sa to prejavuje aj návrhu stanoviska. Ešte raz ďakujem za vynaložené úsilie, pán spravodajca, a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujeme pekne. Ďalej za skupinu Renew Ondřej Knotek. Ďakujem za slovo. Ďakujem aj za veľmi vyvážený návrh stanoviska. My sa chystáme predložiť len um, drobnejšie pozmeňovacie návrhy, ktoré sa budú týkať klímy, klimatických krokov. V niektorých regiónoch totiž sú dosť e, značné dopady, ktoré s tým súvisia. Domnievame sa, že tieto regióny si zaslúžia intenzívnejšiu podporu. Tiež by som e, rád vyzdvihol váš vyvážený prístup, e, najmä čo sa týka predchádzaniu a krízy s platbami a taktiež rozlišovanie medzi záväzkami a skutočnými platbami. Ďakujeme. Ďalej za zelených Alexandra eh, Gis. Ďakujem. Ja ako zelená by som rada podporila predrečníkov, ktorí sa už vyjadrili, že je dôležité bojovať proti klimatickým zmenám, ale problém je v tom, že naše ciele v tomto duchu neplníme. Komisia navrhuje 21%, ale to nepostačí na to, aby sme dosiahli celkový eh, cieľ 20%, teda budeme musieť eh, navýšiť financovanie pre oblasť klímy. Celkovo z rozpočtu je potrebné presunúť 3,5 miliardy eur. Výbor Regi má vo svojej pôsobnosti zhruba 30 z tejto sumy, teda budeme musieť vynaložiť o mnoho väčšie úsilie. To je teda naša prvá priorita. A som rada, že nám všetkým na tom záleží, aby sa e, veci chýbali ďalej v oblasti klímy. Čo sa týka fondu spravodlivého prechodu prispôsobovania sa, domnievame sa, že je to dobrý návrh. Vďaka nemu by sme mohli zaistiť, dajme tomu, aj lepšie podmienky transformácie v regiónoch, kde sa v minulosti vykonávala ťažba uhlia. Ale pozrieme sa ešte podrobnejšie na detaily tohto návrhu. Predtým, než sa definitívne vyjadríme, ďakujeme pekne. Skupina ID nevymenovala tenevho spravodajcu, ďalej ECR e, Rafael Fito. Ďakujem. Tento návrh podporujeme, súhlasíme s ním. Chcel by som požiadať o tri veci. Chystám sa v tomto smere predložiť aj konkrétne pozmeňujúce návrhy. Prvá otázka sa týka konkurencie schopnej ekonomiky a taktiež ho podporí mladým ľuďom. Hovoríme tu o sume zhruba 83 miliard eur. Bol by vhodné, ak by tieto prostriedky ak sa nevyužijú, aby sa mohli presunúť e, na iné e, štrukturálne účely, aby sme dokázali efektívne chrániť životné prostredie a pomôcť regionom ďalej. Druhá otázka sa týka podpory obrany. Vidím e, tu pokles 1,5 v porovne s minulým rokom. Myslím, že by bolo dôležité prijať také opatrenia, ktoré priame podporu členským štátom, ktoré sú vystavené um, najviac migračným tlakom. Ďalej, čo sa týka klimatických zmien, to je tretia otázka. Vidím tu vyššie sumy pridelené na túto oblasť. To už spomenuli viacerí kolegovia, ale ak by sa vyčlenili prostriedky navyše eh, pre tie krajiny, ktoré sú vystavené prírodným katastrofám, a uvedieme aj konkrétne príklady, Niektoré plodiny eh, v južných krajinách Európy sú ohrozené, um, súvisí to so škodcami a tiež uh, s inými rizikami. Dúfam, že sa to zohľadní. Ďakujeme pekne. Dimitris Papadimulis za GUE, nech sa páči. Ďakujem. Chcel by som najskôr eh, vám zablahoželať, pán predseda, k výsledkom práce, k návrhu, ktorý nám prekladáte. Súhlasím s mnohým z toho, čo už povedali ostatní tieňoví nevyspravodajúce za ostatné skupiny. Predložili návrhy. Vyjadrili sa, my sa domnievame, že je dôležité, aby sa navýšili prostriedky určené na boj proti klimatickým zmenám. A tiež, aby sme sa dokázali lepšie vysporiadať s prírodnými katastrofami. Domnievam sa, že sú potrebné zdroje tiež na vytváranie pracovných miest pre mladých ľudí. Musíme sa tiež zamerať na tento fond e, e, spravodlivej tranzície, ak chceme zaistiť hladký prechod k takej ekonomike, ktorá bude založená na čistých formách energie. Tiež sa domnievame, že my ako výbor pre regionálny rozvoj by sme sa mali držať našich zásad z minulosti a síce zintenzívne naše úsilie v snahe zaistiť, aby sociálna a politika a taktiež kohozná politika boli zachované. Nedokážeme toho dosiahnuť viac e, s nižšími sumami. V tom je celý problém, keď hovoríme o kohezných cieľoch, o rozpočte. Naša politická skupina sa chystá predložiť pozmienujúci návrh v najbližších dňoch v tomto duchu a dúfam, že nebude snaha nejako zredukovať návrh, ktorý ste nám predložili. Práve naopak, dúfam, že to ešte zintenzívnime prostredstvom návrhov. Ďakujeme pekne. Mm. Ďalší dvaja sa hlásia o slovo. Pán Rope, nech sa páči. Oui. Eh, ačiū pirmininkė. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som a ja predniesť niekoľko vyjadrení. Chcel by som vám zablahoželať výsledkom vašej práce k tejto podobe stanoviska, ktoré predkladáte, aj keď sa nestaviate príliš kriticky k tejto problematike. Vyjadrili ste sa, že nedošlo k omeškaniam, keď sa pozeráme na obdobie platie 2014 až 2020 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, ale Možno komisia by sa k tomu mohla jasnejšie vyjadriť. E, pokiaľ viem totiž, zatiaľ sa využilo zhruba 50 z kohezných fondov mm, za obdobie 2014 až 2020. To by znamenalo, že tých neskorších fázach sa bude musieť vynaložiť mnoho väčšie úsilie. Teda hovorím o období plus 2, plus 3 roky. Nové obdobie začne v roku 2021 a budeme využívať prostriedky z predchádzajúceho obdobia až do roka 2023. Nemyslím si, že e, je to dobré takto presúvať prostriedky z predchádzajúcich období do budúcna. Mali by sme sa snažiť e, o absorpciu e, minimálne 80 prostriedkov z aktuálneho obdobia. Mali by sme sa snažiť na budúci rok zo všetkých síl zaistiť vyššiu mieru absorpcie prostriedkov z aktuálneho obdobia. Myslím, že aj udalosti z tohto leta e, nám pripomenuli, ako tú situáciu v oblasti klímy. Teraz nastala chvíľa naozaj predkladať konkrétne e, návry projektov a začať ich plniť aj v praxi. Nemali by sme e, len neustále v slovnej rovine podporovať ciele 20% a podobne. Mali by sme sa snažiť o to, aby naše slova nasledovali predovšetkým činy. Ďalšia oblasť, odstávka e, jadrová elektrárne Vignaline. To je jediný projekt Európskej únie v tejto oblasti. E, odstavovacie práce zdá sa prebiehajú e, dobre, hovorím teda o technických aspektoch konkrétne, ale sú isté hrozby ktoré sem súvisia pre miestne obyvateľstvo a taktiež pre prírodu v tejto oblasti. Komisia eh, zatiaľ eh, v tomto smere nevykonala, eh, nevypracovala žiadne štúdie. Existujú plány odstaviť reaktor do dvoch rokov. Takéto práce by sa vykonávali poprvýkrát celosvetovo. Zatiaľ však k tomu nemáme k dispozícii žiadne štúdie. Chcel by som navrhnúť komisii, aby začala pracovať na týchto analýzach, prieskumoch, štúdiách, tak aby sa vyhodnotili možné dopady na miestne obyvateľstvo, na flóru a faunu v oblasti v tomto regióne. Je to dôležité pre Európsku úniu, pretože eh, je eh, v únii mnoho jadrových elektrární, ktoré sa budú musieť odstaviť v budúcnosti, preto musíme mať jasné informácie, poznatky o zmenách, ktoré to spôsobuje a neskôr sa budeme môcť držať týchto poznatkov v iných krajinách. Napríklad e, možno budú potrebné opatrenia na to, aby sa predišlo šíreniu radia- radiácie a podobne. Dobre, ďakujem pekne. Pán kolega Buda požiadal o slovo, takže nech sa páči. Ďakujem pekne, e, pán, predsedajúci, pán, pán predseda. E, Chcem vám tiež zablahoželať k správe, ktorú ste nám predložili. Mám len niekoľko e, pripomienok k obsahu tejto správy. Bod 6. Myslím, že e, mali by sme sa vyjadriť aj k tomu, čo sa týka e, zni- čo to je vlastne zníženie byrokratickej záťaže, pretože vieme, že jeden z dôvodov omeškania platieb naozaj súvisí s byrokraciou Neviem, čo všetko spada do rámca tej správy, ale mali by sme podľa mňa jasne povedať, e, že si prajeme e, redukciu byrokracie. A v bode 9 e, ste sa veľmi dobre vyjadrili k pracovným príležitostiam pre mladých. A tu by som chcel povedať, že viac dobre platených pracovných miest pre mladých ľudí. Kolegovia, viete, že problémom je nielen nedostatok pracovných miest, ale aj dobre platených pracovných miest, pretože mladí ľudia by mali mať šancu na slušný život a preto by to malo byť súčasťou tejto formulácie. Hovoríme aj veľmi veľa o zmene klímy a myslím si, kolegyňa a kolegovia, že je dôležité, aby sme hovorili o tom, čo sa dnes vo svete deje. Je to realita, na ktorú musíme reagovať. Ale zároveň by sme si mali veľmi dobre uvedomovať aj to, že keď chceme bojovať proti zmene klímy, potrebujeme udržateľné polnohospodárstvo. A myslím si, že Musíme hovoriť o týchto dvoch pojmoch mm, spoločne. Zmena klímy a boj proti zmene klímy a udržateľné poľnohospodárstvo, aby e, poľnohospodári neboli obmedzovaní vo svojej činnosti, aby nemuseli zatvárať svoje e, farmy, ale aby sme zároveň dosahovali aj zmeny v boji proti zmene klímy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Buda. Pani Donáto požiadala slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Aj ja vám chcem zablahoželať k práci. Ehm, chcem poďakovať za to, čo ste konkrétne spomenuli. Chcela by som byť tieňovou spravodajkyňou k tejto správe Je to veľmi dôležité pre Taliansko, obzvlášť pre menej rozvinuté regióny, Sardiniu, Sicíliu napríklad. Je to veľmi dôležité, aby sa implementovali fondy na infraštruktúru, infraštruktúru čiže eh, fondy, eh, fond súdržnosti na mm, aktualizáciu, na, na modernizáciu infraštruktúry v týchto regiónoch, aby dosahovala úroveň tých pokročilejších regiónov. A potom samozrejme potrebujeme aj fondy do polnohospodárstva. By sme teda obnovili napríklad um, odrody citrusových plodov, čo je v Južnej Európe veľmi dôležitá plodina, čo sú teda dôležité plodiny. Uh, a potom samozrejme musíme zabezpečiť, aby sme dosiahli skutočne obehové hospodárstvo, pokiaľ ide o um, naloženie s odpadmi. To je kľúčové pre životné prostredie a je to také slabé miesto v južnom Taliansku. Ja by som teda naozaj ocenila, keby to bolo možné zahrnúť v budúcnosti do tejto správy. Ďakujem pekne. Myslím si, že na základe všetkých vystúpení sa ukazuje, ehm, že tu máme takú základnú e, zhodu, najmä čo sa týka otázky zmeny klímy, ale nie len v tom. Ide samozrejme aj dobré, dobrú absorpciu fondov, ide o zamestnanosť mladých ľudí. A pripomínam, že do 9. septembra 17. hodiny máte možnosť predložiť svoje pozmeňovacie návrhy a v zásade zdieľam to, čo ste tu nadniesli. Máme to potešenie, že je tu s nami pán Life Ognas z DG Regio. A teraz e, si vypočujeme, čo nám povie on e, v tejto veci. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Najmä by som sa chcel vyjadriť k pokroku v období 20 až teda 14 až 20 a takisto e, bude tu popoludní prezentácia Marka Lemetreho a tak ďalej, takže nebudem nejak predbiehať k tejto téme. Ale myslím, že boli možno kritické pripomienky týkajúce sa pokroku v období rokov 2014 až 2020. Myslím si, že e, tu máme e, aj dobré, dobrý vývoj, pokrok e, je teda mm, na primeranej úrovni po takom skromnom začiatku v roku 2014, 15 a 16. A chcem absolútne jasne povedať, že miera výberu projektov na rok roky 2029 vysoká, 23%. To znamená, že členské štáty si vlastne zarezervovali 83% alokácií na platby na budúce projekty. E, je pravda, že táto miera výberu projektov sa ešte nepretavila do platieb, ktoré e, sú teda žiadané od Európskej komisie, ale udeje sa to v blízkej budúcnosti. A ďalšia pripomienka k e, mier výberu e, projektov. E, tá je momentálne lepšia, než to bolo v období 2007 až 2014 o 2,5 v porovnateľnom časovom období v roku 2007 až 2014. Takže na záver by som chcel povedať, že to v období 2014 až 2020 vyzerá celkom dobre. Očakávame, že sa implementuje takmer 100%, keď sa dostaneme teda k záveru obdobia. A potom ešte dve veci, mm, ku ktorým som sa chcel, chcel vyjadriť. Návrh pozmeňovacích návrhov, aby sa obnovili sumy na jej. To je dosť zásadné pre komisiu, aby sa tie sumy obnovili, to, čo znížila rada. A to je, sa či týka SRSP, čiže vítame podporu tohto výboru, aby sa obnovili pôvodné návrhy. Ďakujem pekne. Merci beaucoup. Euh, Ďakujem pekne. Mám jednu doplňujúcu otázku. E, tá miera, ktorú ste spomínali, to je mm, teda priemerná miera, áno? A konštatujete teda nejaké veľké rozdiely medzi štátmi, regiónmi. E, sú tu nejaké e, náznaky veľkých rozdielov alebo nie? Áno, chcel by som potvrdiť, že samozrejme ide o priemernú mieru výberu a samozrejme sú rozdiely medzi členskými štátmi a regiónmi. Ale ja by som to zatiaľ nechal na popoludnie. Myslím si, že tam máte výmenu názorov s Markom Lemetrom, ktorý vám poskytne o tomto podrobnejšie informácie. Ale áno, je to priemerná miera 83 Áno, túto otázku teda nadnesieme, keď tu bude generálny riaditeľ. A už teraz e, sme sformulovali e, požiadavku na komisiu, aby sme dostali údaje, presné údaje, aby sme jasne videli rozdiely medzi členskými štátmi a regiónmi. Napríklad, aby sme videli, e, či sú tam geografické rozdiely, regionálne rozdiely. To všetko je pre nás veľmi dôležité. A ďakujeme, že teda dáte sekretariátu, že si dali, alebo teda, že dáte e, dáta, ktoré máte k dispozícii. Týmto môžem diskusiu uzavrieť. Posledný krát pripomínam, že pozmeňovacie návrhy môžete predložiť do pondelka 9. septembra a 2. a 3. októbra sa bude o tom hlasovať. Teraz môžeme prejsť k bodu 5 na našom programe. A to je dôležitý bod, týka sa delegovaného nariadenia komisie, ktorým sa upravujú prílohy ehm, nariadenia 1059-2003 eh, parlamentu a rady o vytvorení spoločnej klasifikácie územných jednotiek pre účely štatistiky, teda tzv. NUC jednotky. Eh, máme tu na posúdenie tento návrh eh, delegovaného právneho aktu. Sú tam dosť malé zmeny, pokiaľ ide o úroveň štatistiky a tento návrh upravuje prílohy nariadenia o tej e, územnej nomenklatúre. E, takáto úprava sa robí za 3 roky, aby sa zabezpečilo, že štatistické regióny, ktoré používame na úrovni Európskej únie, presne zodpovedajú meniacej sa organizácii územných celkov v členských štátoch. Napríklad vo Francúzsku eh, bola reforma týchto územných celkov, čiže teraz treba prispôsobiť eh, to, čo je potrebné, ale aj v iných krajinách došlo k úpravám a mm, dátum na predloženie eh, výhrady, čo bude potom odhlasované ako uznesenie v pléne je 8. október, dá sa to predlžiť dva mesiace, takže najprv by som poprosila Európsku komisiu, aby nám odprezentovala tento návrh delegovaného aktu a potom dám slovo koordinátorom a samozrejme ďalším poslancom. Takže nech sa páči, slovo má zástupca komisie pán Olivier Müller. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Klasifikácia NUC, táto nomenklatúra územných celkov pre účely štatistiky je základný akt, ktorý nám umožňuje zbierať regionálnu štatistiku. E, robíme to s celým radom údajov. Viete, že ide od mieru nezamestnanosti po riziko chudoby, e, širokopásmový internet, e, spracovanie odpadov a, a tak ďalej. Tento zber indikátorov nám umožňuje analyzovať sociálnu situáciu, ekonomickú situáciu v regiónoch, aby sme vedeli, ktoré e, majú veľmi dobrú výkonnosť, ktoré zaostávajú a mm, čo sa môžeme napríklad navzájom od seba poučiť, aby sme teda, tak povedec, aj navrhli isté politické opatrenia. E, máme tu tri princípy, stabilita v času, v čase, e, E, prispôsobovanie a porovnateľnosť regiónov. E, tá stabilita a zároveň ale e, spohlivosť tých národných celkov, to je trošku také konfliktné, pretože tie regióny sa v priebehu času rozvíjajú, regióny sa menia a využívame historické údaje a trvá to chvíľu, kým sa to celé prepočíta. Občas to trvá aj niekoľko rokov. stabilita v priebehu času. No áno, je veľmi ťažko padne meniť tie regióny v, priehľa- e, v prehľadoch, e, v prieskumoch e, na úrovni národných štatistických úradov a nás to treba zladiť. No ale chceme, aby teda regióny NUC boli prispôsobené národnej štruktúre, aby sme nemali nejaké také vymyslené regióny, aby to boli regióny, ktoré v členských štátoch naozaj existujú. A samozrejme súvisí to aj s dostupnosťou údajov. Ak je istá administratívna štruktúra v členských štátoch, tak sa ľahko týmto údajom dostávame a môžeme potom implantovať naše e, e, projekty, pretože máme na to mm, administratívu. A porovnateľnosť regiónov, to sa má dosiahnuť tým, e, že sa e, teda dodržiavajú tie prahové hodnoty, pokiaľ ide o obyvateľstvo na e, troch úrovniach. Čiže áno, niekedy môžu byť e, príliš veľké regióny, Eh, NUC 3, to by malo byť okolo 150 až 800 eh, tisíc eh, obyvateľov, niekde máme 10 tisíc, niekde máme 6 miliónov, čo súvisí samozrejme s tými národnými štruktúrami, ale mm, zlepšujeme sa z jednej verzie na druhú a vždy je tam istá štatistická odchýlka v týchto regiónoch, pokiaľ ide o počet obyvateľov. Tieto zmeny fungujú tak, že nám členské štáty naznačia, že áno, došlo k zmene mm, v územnej štruktúre, čiže treba to zohľadniť v tej štruktúre NUC, čiže každé tie roky vyrobíme takúto formálnu procedúru na prispôsobenie tých regiónov, eh, aby nám členské štáty teda poslali oficiálne listy, pripravíme návrh nariadenia, konzultujeme eh, expertné skupiny členských štátov, samozrejme máme verejné konzultácie, no a potom v konečnom dôsledku eh, to v komisii príjmeme, čiže všetko, čo sa mení, vychádza priamo z toho, čo nám o čom nás informujú členské štáty. Ako ste povedali, pán predseda, e, je to taká dosť e, mm, minimálna procedúra, mení sa to vlastne iba v piatich krajinách, veľmi drobné zmeny sa urobili v Belgicko, Estonsko, v Spojenom kráľovstve na úrovni NUC 3, čiže jednotné regióny, tam sa trošku zmenili hranice, ale menila sa Sardinia v Taliansku a Chorvátsko e, tiež e, preskúpilo e, niečo na úrovni NUC 2, ale je to dosť teda drobná zmena v porovnaní s predchádzajúcimi. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Otvoríme teda diskusiu. Najprv dostanú slovo koordinátori. Pán kolega Novakov za EPP, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, je dobré začať novú politickú sezónu rozprávou o regiónoch. A musím byť úprimný, musím povedať, že niekedy e, sa mi ťažko hľadá duša v tejto ťažkej administratívnej reči, ale za každou obcov, mm, komunitou sú životy, podniky, firmy. A aj keď to tu už zaznelo, že je to taká drobná, skôr technická mm, správa, čo by sa malo prispôsobiť, teda, teda mali by sa prispôsobiť hranice viacerých regiónov. Je dobré, že máme túto tému o budúcnosti regiónov na stole. Ja som sa na tým už nejaký čas zamýšľal. No, niekedy, len preto, že teda sú regióny vedľa seba, môžu mať podobné požiadavky e, alebo splňajú rovnaké požiadavky, napríklad pokiaľ ide o obyvateľstvo. E, je to spojené do jedného regiónu, čiže jedna obec, ktorá je napríklad zameraná na polnohospodárstvo a iná e, jednotka je zameraná na priemysel a tak ďalej. A tie musia vlastne splňať rovnaké projekty, čo niekedy sa veľmi ťažko dosahuje. Neviem ako. Nemám nejaké zázračné riešenie, ale mali by sme nájsť spôsob, ako ku všetkým týmto e, eh, obciám, aj tým najmenším, sme pristupovali, a teda týmto územím celkom, aby sme zohľadnili ich konkrétne e, potreby. Pretože máme aj príklady toho, že v nejakej malej obci potrebujú nový systém dodávky e, pitnej vody, ale musia vybudovať e, štadión, lebo takýto program je navrhnutý pre e, e, tento región. Veľmi rád si vypočujem, ako zareaguje komisia po tom, čo sa vyjadria kolegovia koordinátori a poslanci. A samozrejme, akékoľvek námety veľmi privítam. Ďakujem pekne. Merci beaucoup. Constance Krell. Ďakujem, Konstance Krell za socialistov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. E, teší ma, že po letnej prestávke dúfam, sme všetci oddychnutí, môžeme sa pustiť e, opäť do práce v tomto novom volebnom období. Správa, ktorá sa nám tu predkladá, je veľmi technická a ja plne Dôverujem, že členské štáty si splnili svoje úlohy, svoje povinnosti a že odozdali korektné údaje. Dúfam, že to platí aj pre môj región, pre Sasko. Ak sa nemýlim, boli tam isté územné úpravy, teda v tomto smere nemám nejaké e, príliš veľké žiadosti o zmeny alebo úpravy. Chcem sa len opýtať na jednu vec. Zavzad komisie hovorilo o rôznych ukazovateľoch, nakoľko teda ovplyvňuje Brexit, ktorý zjavne predsa len prebehne v nejakej podobe, nakoľko teda ovplyvňuje túto oblasť. Vedela by som si totiž predstaviť, e, že výdavky minimálne v priemere únie sa zmenia. Bude to mať dopad aj na túto oblasť, alebo sa to celé prepočíta na novo vo všeobecnom nariadení, čo sa týka kategorizácie regiónov. To by ma naozaj zaujímalo, či to budeme musieť trošku dávať pozor, alebo či už máte údaje minimálne v hlave, pretože dôjde nepochybne k štatistickému efektu, ale nevieme zatiaľ ešte celkom presne, alebo teda mne nie je jasné, kde presne sa to prejaví. Merci beaucoup, Constance. Ďakujem pekne, Konstanz, za túto veľmi relevantnú pripomienku. A o chvíľu odpovie komisia, ale ešte skôr za skupinu Renew Ondrej. Have... Ďakujem pekne. Ja mám len otázku k postupu na základe požiadavky členských štátov, či tento pozmeňovací návrh obsahuje všetky požiadavky, návrhy na zmeny, alebo či niektoré z nich boli vylúčené na základe porád, či taktiež to bolo odôvodnené. Ak teda boli nejaké vyňaté, či by ste nám mohli predložiť zoznam. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Ďakujeme zeleným. Pán kolega Niklas. Ďakujem. Zdravím aj ja všetkých eh, po letnej prestávke. Veľmi ma teší, že pán Novakov spomenul, že je dôležité uviezť každý región presne podľa jeho potrieb. To je teda tá najzásadnejšia otázka, ako to zaistiť, ale tu nie len o kategorizáciu, ide tu aj o administratívne programy, ktoré prídu neskôr. To je ďalšia otázka. Decentralizované programovanie možno by bolo vhodnejšie, to by možno bolo prínosnejšie pre regióny. Na to, čo sa chcem opýtať. A to je zhruba všetko. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Za ide Alessandro Panza. Pani Donato, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja sa chcem pripojiť eh, ku kolegom eh, predovšetkým k môjmu predrečníkovi za stranu zelených. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme zdôraznili prácu identifikácie nových územných jednotiek zo strany komisie a mali by sme ísť nad rámec tých klasických eh, štatistických ukazovateľov a zohľadniť aj ďalšie aspekty, na ktoré poukazujú naši partnery priamo v týchto územných eh, jednotkách. Viete, že tu máme viaceré regióny a v niektorých eh, možno pozabudáme na veci v rámci týchto štatistických údajov, takže tieto aspekty sú naozaj veľmi dôležité. Komisia teda osoby, ktoré majú na starosti túto novú klasifikáciu, by sa mali zamerať na tieto potreby a tieto nové aspekty. Toto je potrebné naozaj zdôrazniť a taktiež dať väčšiu úlohu aj orgánom a organizáciám, ktoré pôsobia na miestnej úrovni pri zbere údajov. Ďakujem pekne. EKR Rafael Fito. Ďakujem pekne, ďakujem aj za vysvetlenia komisie. Čo sa týka tých štatistických eh, údajov a ich zhromažďovania, o tom sa nedá príliš eh, diskutovať. Chcem sa opýtať komisie. Je síce pekné, keď nám hovoríte, že to nebude mať žiadny dopad na rozpočet, ale chcem sa opýtať, či sú nejaké obsahové zmeny, ktoré by sa dali očakávať pre jednotlivé regióny to je to rozhodujúce, čo nás zaujíma. Z toho najostatnejšieho zhromažďovania údajov vidíme, teda, že nie je celkom jasné, či e, to bude predstavovať výhody alebo nevýhody pre niektoré regióny. Ďakujem. <clears throat> Mm, ďakujem pekne, Martina. Ehm, my sme to veľmi dobre e, pochopili, že ty si zaguje. A, a teraz EKR eh, e e, Rafael Fito, nech sa páči. A ďakujem vám veľmi stručne. Už eh, to tu v podstate padlo. Ide o technické hodnotenie, ale môže nám to pomôcť eh, lepšie pochopiť aj veci, ktoré sa týkajú výdavkov a administratívneho bremena, tie byrokratické limity. Čiže toto všetko je prepojené aj s témou, o ktorej budeme hovoriť eh, dnes po obede. 83 výdavkov eh, to tu padlo a je potrebné, aby sme sa opýtali aj na konkrétne odpovede s tým eh, súvisiace v jednotlivých regiónoch. No a potom tu máme ešte technické údaje, ktoré by nám mali pomôcť pochopiť, aký je konkrétny príspevok jednotlivých členských štátov, aké sú tu doplnky pre členské štáty v rámci týchto zdrojov. Čiže ide o technickú tému a má to aj veľký politický dopad. Ďakujem pekne. A niekto ďalší? Kolega Rope a pán Goda. Ďakujem. Súhlasím s tým, že je to technický pozmeňovací návrh. Týka sa to len tých 5, 5 krajín, ktoré to boli spomenuté, ale spôsob, akým sú regióny rozdelené, súvisí s kritériami. Jedno z kritérií sa týka HDP. Podľa kúpnej sily z tohto sa vychádza v výpočtoch, keď sa prerozdeľujú sumy, ktoré sa udelujú jednotlivým členským štátom, ako už komisia spomenula. Sú isté odchýlky v prípade, že krajina je rozvinutá v strednej miere, potom sú tu regióny, ktoré sú chudobnejšie Myslím, že tu sa vychádza len z iniciatív členských štátov a z ich požiadaviek, ktoré sú zároveň aj dobré, aj zlé. Je tu totiž možnosť rozdielovať územia na rôznych úrovniach a tým pádom by sa mohli znižovať rozdiely medzi regiónmi. Kohezné rozdielnosti medzi členskými štátmi sa znižujú, ale v rámci jednej členskej krajiny tam to záleží od toho, ako sú rozdelené regióny v danej krajine. Najmä sa to týka regiónov NUC 2. Preto si myslím, že komisia by po zistení e, takýchto odkladov v členských štátoch mala prijať isté iniciatívy. Konkrétne ma znepokojuje že často si tieto postupy príliš dlhavé. V roku 2016 e, sa vykonali zmeny v štyroch krajinách, to sa týka aj mojej krajiny Litvy. Žiaľ, v obdobiach rokov 2001 až 2007 komisia predložila údaje na základe starého nariadenia z roku 2003, nie z roku 2016. To znamená, že pre tieto štyri krajiny, vrátane Polska a Litvy, to má také následky, že sa to bude vychádzať nie z pomerov v roku 2016, ale z nariadenia z roku 2003. Keď sa na to pozrieme zvonku, vidíme, že sa zmeny vykonali, ale Trvá to 10 ročia, preto chcem vyzvať komisiu, aby vzala na vedomie zmeny, ktoré sa v nariadení vykonali a aby sa to zohľadnilo aj v kohezných pravidlách, v kohezných dokumentoch, vo finančných balíkoch. Inak totiž zmeny, ktoré dnes presadzujeme, sa zohľadnia možno niekedy v období po roku 2034. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. A teraz kolega Buda. A ďakujem pekne, pán predseda. Ide tu o veľmi dôležitú technickú diskusiu. Je to prepojené s rastom, s čerpaním európskych fondov pre naše regióny, mikroregióny alebo pre nejaké ďalšie subjekty. Takže práve preto odporúčame Európskej komisii, aby posilnila toto prideľovanie fondov prostredníctvom rôznych ďalších štruktúr, združení a podobne, aby sme tak zlepšili možnosti pre jednotlivé regióny a mesta, ako čerpať z týchto fondov. A my máme v Rumunsku e, zo pár miest, ktoré sa združili na východe e, Rumunska, a aby tak e, mali lepší prístup k čerpaniu týchto fondov, pretože vždy majú pocit, že im v tom bráni Brusel. Takýmto spôsobom, aj napriek tomu, že nejde o vyslovene štruktúry, ktoré uznáva vláda, sú schopné čerpať európske fondy a neostanú vyslovene e, zablokované e, kvôli e, nejakému európskemu nariadeniu. Ďalšia otázka, s ktorou som sa stretol v Rumunsku. Rozvoj infraštruktúry a na to pridelené zdroje. Keď hovoríme aj o vode, o infraštruktúre na dodávku vody, ak máte nejaké obce, ktoré majú 2000 obyvateľov a nemajú prístup k týmto fondom, alebo to ide na úkor iných regiónov, tak jednoducho my v Bruseli nemôžeme určovať odtiaľ, kto môže a kto nie čerpať z týchto fondov. Práve na národnej úrovni by o tomto malo byť rozhodnuté kto z toho môže čerpať a nemal by do toho zasahovať vyslovene iba Brusel. Ďakujem pekne. Niekto ďalší sa hlási o slovo? Zdá sa, že nie. Ja si myslím, e, že e, nebudem preháňať, keď poviem, e, že táto štatistická reforma je takou malou zmenou, pretože ten návrh, ktorý sme dostali, nejakým spôsobom nekategorizuje regióny členských štátov iba hovorí o geografických hraniciach na štatistické účely. A máme tu aj ďalšie nariadenie NOC, ktoré je oveľa dôležitejšie a má oveľa väčší dopad. Ale samozrejme máte pravdu, akékoľvek zmeny pri štatistických údajoch predstavujú aj politický vplyv, takže na komisiu tu padli viaceré otázky. Dúfam, že komisia odpovie. No a aj ja mám aj jednu otázku. Chcem sa opýtať, či tieto štatistické zmeny budú mať nejaký vplyv na ďalšie programové obdobie, konkrétne na pridelovanie eurofondov. Bude to mať naozaj taký dopad tieto malé zmeny, e, že pocítime určitý dopad pri prideľovaní e, finančných prostriedkov pre jednotlivé regióny a mesta. No a potom tu bola ešte otázka, ktorá sa týka Brexitu. Myslím si, že aj táto je veľmi dôležitá. Thank you, Chair. Question... Ďakujem. Jedna z otázok sa týkala, či to má dopad na pridelovanie rozpočtových prostriedkov Zatiaľ sa k tomu neviem vyjadriť, pretože keď sa táto zmena presadí do praxe, bude to zhruba koncom tohto roka, ale až od 1. januára 2021 budeme mať podrobnosti o dopadoch, preto sa to nazýva NUC 21. Čo sa týka rozpočtových prostriedkov, komisia vychádza z pravidla z priemernej dĺžky troch rokov, teda od roku 2021 3 roky. Potom sa uvidí, ako sa tie regióny rozvíjajú, potrvá istý čas, kým sa zhromaždia údaje jednoducho. ale je to relevantná otázka pre Marka Lemetra, pretože v končnom dôsledku DG Regio to má v právomoci ďalšie otázky tiež, ako sa postaviť k regiónu s podobnými problémami, ako sa zamerať na individuálne potreby regiónov, ako lepšie zacieliť výdavky na konkrétne potreby. Myslím, že on je vhodnejším adresátom na tieto otázky aj v kontexte nariadenia NUC. Niekoľko technických otázok tu zaznelo, napríklad Brexit. V kontexte NUC sa zamýšľame nad tým, či tá klasifikácia NUC je odzrkadlením e, ekonomického územia Európskej únie. Zatiaľ ešte Británie je súčasťou tohto hospodárskeho priestoru. Teda my ich nevylúčime kým ešte budú členmi e, únie. Čo sa týka samotného Brexitu, predpokladám, že sa príjme nariadenie Omnibus. Vypracujete ho vy spolu s radou, tam sa upravia všetky legislatívne akty, ktoré sa budú musieť modifikovať v dôsledku Brexitu, keď sa zmenia potom e, prílohy v kontexte NUC, tak sa vlastne vypustí Británia. Toľko k tomuto. Ďalej, žiadosti od členských štátov, či boli všetky zohľadnené? Áno, všetky boli zakomponované. Pokiaľ vieme, vždy eh, evidujeme všetky žiadosti eh, o zmeny NUC od členských štátov. Myslím, že za nás môžem povedať, že my nič neprehliadame. Samozrejme, overujeme si v rýchlosti, či eh, sú dodržené pravidlá pri každej požiadavke to znamená, že sa musia splniť isté kritéria, čo sa týka počtu obyvateľstva a podobne. Niekedy e, sa zohľadnia rôzne e, socioekonomické, kultúrne, e, ekologické aspekty a podobne. Zatiaľ sme však vždy prijali všetky návrhy od členských štátov. Dosť ma zaujalo vyjadrenie zamerať sa nielen na štatistické údaje ukazovateľa, ale tiež zhromažďovať informácie od ľudí priamo to by sa tiež mohlo zakomponovať do štatistických údajov. Isté, že my vychádzame z prieskumov, e, dopravné firmy, samozprávy, toto sú priamo ľudia z terénu. My sa ich pýtame, ako vnímajú oni svoju aktuálnu situáciu, ekonomickú situáciu, či sú v zamestnaní, či sú nezamestnaní. Taktiež zvažujeme rozličné druhy zhromažďovania údajov, big data, open data a podobne. Ak máte nejaké konkrétne návrhy, aké druhy údajov ešte by sme mohli zakomponovať, nech sa páči. Radi ich privítame. Tieto vaše návrhy. Ešte jedna vec. Tu zaznela, že postupy sú zdlhavé. Je pravda, že z roku 2016 nebolo plne využité na vypočítavanie rozpočtových návrhov pre ďalší viacročný finančný rámec, ale tu sa nevychádza z verzie z roka 2003 vychádza sa predchádzajúcej verzie roku 2013. NAC 2003, tam sú zmenené prílohy oproti NAC 2013. Neboli to pôvodne delegované akty, ale je to podobné. Teda nie je to až také zastaralé, ale aj tu je problém v tom, že v NAC 2016 máme údaje od 1. januára 2018 a potom potrebujeme trojročné priemery, aby sme mohli vypočítať rozpočtové návrhy Zatiaľ už máme niektoré z týchto návrhov, pretože členské štáty sa snažia poskytovať e, údaje HDP, teda to najpodstatnejšie už je zakomponované do výpočtov, ale e, počínajúc e, na 2018 to trvá istý čas, pretože v priemere sú to tie 3 roky. A keď boli tieto návrhy predkladané, ešte to nebolo k dispozícii. Aj na toto sa môžete opýtať Marka Lemetra. Aj on vám celkom iste podrobnejšie vysvetlí, o čo tu ide v týchto jednotlivých rozlišných verziách NAC. Myslím, že to je zhruba všetko, čo k tomu môžem povedať. Très bien. Merci. Výborne, ďakujem pekne za vaše odpovede. Myslím si, že tá diskusia poukázala na to, že nebudú tu e, žiadne námietky k tomuto nariadeniu, takže ak súhlasíte, tak e, môžem tento e, postup uzavrieť, preskúmanie môžeme uzavrieť a môžeme v tejto práci pokračovať. Budeme tu mať dnes po obede ďalšiu dôležitú diskusiu s generálnym riaditeľom ADG Regio. Bude tu pán Mark Lemetr. Takže vás všetkých prosím, aby ste sa tej diskusie zúčastnili. Bude to dôležité zasadanie, dôležitá diskusia, pretože čakáme na nového komisára, komisárku pre kohéziu, takže naozaj je veľmi dôležité, aby sme sa na všetko opýtali ľudí z DG Regio, jednak pokiaľ ide o obsahové otázky, ako aj o to, čo chce v nasledujúcich týždňoch komisia vykonať. A my sa teraz stretneme medzi koordinátormi, takže poprosím všetkých tých, ktorí e, sa nebudú zúčastňovať tohto zasadania koordinátorov, aby ste opustili miestnosť veľmi rýchlo a potichu a budeme pokračovať všetci spolu dnes po obede o 15. Ďakujem pekne.